bezpečné e, bude vyžadovať menovaného hospodárskeho zástupcu, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu, e, keď dôjde k nejakým nedostatkom týchto produktov. Ak mám, budeme mať e, produkt, ktorý nie je v súlade so zákonom, ktorý bude nebezpečný, musí existovať zodpovedná osoba. Potom sú tu špecifické ustanovenie pre ochranu spotrebiteľa. Budú musieť mať rovnakú úroveň bezpečnosti produktov E, keď budú nakupovať výrobky na internete, e, tak ako sa to rieši v tradičných kamenných obchodoch. Potom tu musí byť lepšia spolupráca medzi orgánmi členských štátov, aby sme si vytvorili spoločné stratégie a e, spoločný systém, koherentný systém kontrol. Chceme odstrániť tzv. port shopping, teda špekulácie pri dovoze tovarov, keď nečestní dovozcovia hľadajú najvýhodnejšie miesto, kde by predslili tovar, aby mohli e, importovať niečo nelegálne do EÚ. Potrebujeme spoločné metodológie na vonkajších hraniciach, e, musíme sa koordinovať, navzájom si pomáhať e, na úrovni národných colných orgánov. Potrebujú európske siete. Takisto chceme systém dohľadu taký, kde už nebude priestor pre konflikty záujmov um, medzi kontrolovaným a kontrolujúcim a takisto ani žiadne privilegovanie nekorektných operátorov. Európska komisia navrhovala uh, vytvoriť uh, sieť verejných laboratórií v Európe, ktoré by uh, zvyšili kapacitu kontrol jednotlivých členských štátov na základe špecifických priorít. Takisto e, sme zvýšili právomoci e, vnútroštátnych orgánov, aby bolo možné robiť vyšetrovania aj v internetovom priestore, e, keď ide o sofistikované technologické produkty. Toto sú teda naše najväčšie úspechy. Dúfam, že sa dohodneme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Bienkovská za komisiu. Uh, uh, teším sa z úspešného výsledku vyjednávania o uh, naredení o plnení predpisov a dohľadu na trhu a chcem sa poďakovať vám všetkým za podporu pri tejto iniciatíve a je to dôležitý úspech v stratégii budovania spoločného trhu. Toto naredenie rieši dôležitý problém na spoločnom trhu a problém je, že veľa, je veľa ne bezpečných a nesúladných produktov na našom trhu a tiež e, to zabezpečí lepšiu ochranu spotrebiteľov a bude to viesť k spravodlivejšiemu spoločnému trhu výrobkov v EÚ. Dovolte mi poďakovať e, z celého srdca spravodajcovi Nikola Danty a tiež spravodajcom a poslancov Kara Moniča Dalton. E, viem, že to bolo obrovské osilie a nebolo ľahké dokončiť túto tému pred voľbami a samozrejme pripravíme. Ako všetci vieme, sú to veci, ktoré by sme radi videli inač a preto k prvému bodu pripravíme vyhlásenie o právnom základe toto nariadenie, ale v druhom pozitívnejšom budeme um, pracovať na jednotnosti kontroly na vonkajších hraniciach, pretože tieto sú veľmi dôležitý prvok toho nariadenia. Budem mať jedinečnú príležitosť uh, zostaviť uh, nebezpečné a e, nesúladné výrobky predtým, ako sa budú uvádzať na európsky trh. A e, toto e, nariadenie tiež zlepší vzdielanie spravodajských informácií medzi národnými a celnými orgánmi a tiež vo viacerých bodoch tento návrh bol ešte zlepšený a to mám na mysli hlavne doplnenie partnerských hodnotení a toto nariadenie tiež prinesie nové podmienky pre národných inšpektorov a dá orgánom lepšie nástroje a právomoci, aby sa skúmali výrobky, ktoré sa predávajú online a tiež dáva inšpektorom um, právomoci priamo uh, sa vysporiadať uh, s uh, najmä digitálnymi dodateľskými reťazcami a ďalej pre mnohé kategórie výrobkov bude v EÚ podnikateľský zástupca a e, vďaka tomu sa uľahčí orgánom e, získať informácie, ktoré potrebujú na preverenie súladu a riešenie prípadov nesúladu. Tiež e, pomôžu riešiť spoluprácu medzi orgánmi a podnikmi a budú ešte riešiť dôležitejšie nesúlady v zásadách a politiky na trhu. A to nariadenie preto poskytuje podnikom jasné kanály, ako získať informácie o pravidlách pre výrobky v EÚ. A po tretie, čo je asi najdôležitejšie, zlepšiť tú spoluprácu medzi všetkými orgánmi v EÚ. Ako viete, teraz je viac ako 500 eh, orgánov, ktoré vykonávajú dohľad na trhu v EÚ teda výrobky e, tečú voľne cez naše vnútorné hranice, ale žiaľ, plnenie nie. Nariadenie vyžaduje, aby členské štáty si pomáhali v cezhraničných prípadoch a tiež vyžaduje, aby národní inšpektori užšie spolupracovali s celnými orgánmi. A bude e, tu spolupráca v celej EÚ e, prostredníctvom siete súladu v celej EÚ. A len jeden prvok tu chýba a to sú peniaze. Peniaze musia pochádzať z programu pre spoločný trh a som veľmi potešená, že vy sa aktívne angažujete do zabezpečenia toho a spolieham sa na ďalšiu podporu parlamentu v tomto ohľade. Na záver mi dovolte povedať, že myslím, že sme dospeli k dobrému, vyváženému

Ďakujem a teraz ideme s ručníkmi v mene politických skupín, v mene EPP pán Karas, 1,5 minúty. Ďakujem pani komisárka. E, pán spravodajca, dámy a páni, e, prvý pokus o e, reformu systému dohľadu na trhu a jeho aktualizáciu zlyhal v 2013. Dnes e, začíname s novým štartom pre e, nový systém dohľadu na trhu. Bolo to nutne, nutno naliehavé aj v záujme spotrebiteľov. Vieme, že predovšetkým e, hračky a pyrotechnika alebo stroje sú tie výrobky, kde sme zistili najväčšie problémy. A pretože my vieme, že ten, kto prináša nebezpečné výrobky na trh, musí aj prevziať za ne zodpovednosť. A musíme e, preto dať pozor, aby sme vedeli, kto prináša nebezpečné produkty na trh, aby mohol povedať, kto za to preberie zodpovednosť. Chceme tiež e, rovnocenné pravidla pre všetkých. Všetky európske podniky musia dodržiavať e, rovnaké pravidlá hry ako aj domáce podniky, ak, podniky ak chcú byť činní na našom trhu. E, máme e, tu poskytovateľov logistiky aj veľkých online poskytovateľov, ktorí to teraz sa mohli vyzuť z týchto povinností, ale s tým je koniec. Kto chce uvádzať na trh a predávať takéto výrobky, tak tiež e, musí prijať zodpovednosť e, za stiahnutie takýchto výrobkov z trhu. A ďakujem spravodajcom za výbornú spoluprácu a prosím o širokú podporu, e, ktorú už máme medzi tieňovými spravodajcami a aj spravodajcom. Εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Σκάλτε Μόζε. Βγάλε, Ďalej pani Schaldemose na jednu minútu. Την ρέκτη glædelig dag, men det er også på... Je to veľmi šťastná udalosť, že môžeme o tomto di- diskutovať a je na čase, aby bola lepšia kontrola na európskom trhu. Za 12 mesiacov, eh, čo som eh, členka tohoto parlamentu, pracujem v tejto oblasti a je na čase, aby sme zabezpečili mm, bezpečnosť našich výrobkov viac ako v minulosti. Teda dobre správy dnes sú, že je možné kontrolovať e, online e, tovary, tie, ktoré pochádzajú z mimo EU. Výskum v Dánsku ukazuje, že hračky, ktoré sa kupujú e, na online platformách, tak v 12 prípadoch, čo sa zistovali, žiadne z nich tieto hračky neboli v súlade s eh, predpismi, takže musíme eh, si eh, mm, vybudovať dôveru u spotrebiteľov. Teraz mene EKR pán Ni Tomašić na jednu minútu. Internet je promienil náčin, na koji funkcioniramo. Promjene Internet zmenil spôsob, akým fungujeme. Zmeny ľudského správania sú zjavné vo všetkých eh, oblastiach života. Okrem iného robíme teraz nákup ináč, ako sme to robili pred internetom a keď eh, podiel online obchodu drasticky rastie, tak eh, počet podvodných výrobkov rastie a ochrana spotrebiteľov je veľká výzva a súlad výrobkov zniží podvody a zvýši a opäť e, obnoví dvoru spotrebiteľov e, a e, musíme mať na pamäti rovnováhu medzi ochranou životov a zdravia spotrebiteľov a zároveň tiež jednoduchosť elektronického obchodu. Pre skupinu, za skupinu Alde pán Salimovič na jednu a pol minúty. Thank you, Mr. President. Two months ago I bought a new iron. Pred dva mesiacmi som kúpil novú e, žaličku a e, v dôsledku prvého želenia mi spadla e, košeľu a mám tu kolegyňu, ktorá e, má deti a ona e, kúpila e, spievacie hračky, ktoré e, nemohli prestať e, spievať, pretože e, začali eh, kedykoľvek eh, počas noci a aby prestali, museli ste eh, z nich vybrať baterky a ďalšia kolegyňa má nebezpečný fén, pretože v skutočnosti spalilo vlasy. A o tom to je tá legislatíva, že zabezpečíme, aby ehm, tovar predávaný na vnútornom trhu bol bezpečný a splnil pravidlá, ktoré prijal tento parlament a je na čase, aby sme s tým niečo robili, pretože môžeme zlepšovať e, každý deň e, legislatívu o ochrane spotrebiteľov, ale ak e, sa pravidlá nebudú dodržovať, tak nemá to zmysel. My v skutočnosti to posilňujeme dohľad na vnútornom trhu a týmto zabezpečujeme, že spotrebitelia nikdy nebudú musieť postúpiť horúci eh, horúci fén alebo eh, vybuchujúce batérie v hračkách. A toto je eh, vec, ktorú sme boli dlžní európskym občanom a je to dobrá vec, ktorú môžeme dať pred voľbami. Ďakujem. Tým sme ukončili kolo rečníkov za politické skupiny. A teraz pán Šošnierc, jedna minúta. Sprawozdawczość, e, nowe normy. E, Spravodajstvo, výkazníctvo, nové normy, e, regulácie byrokracie, bez kontroly, nové dozorné orgány, postihy, stiažovanie, komplikácie, a dohľad, toto všetko v eh, tejto novej správe o dohľade na trhu a mm, harmonizácie a eh, výrobkov. Eh, nebudem hovoriť, prečo je to zlé, ale ja sa len dotknem pár pozitív, čo sa môže dobre urobiť s týmto správou. Ja som si z nej urobil lietadielko a to všetkým vám odporúčam. Ďakujem. A teraz pán Koferat, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Ja som počul spravodajca, ktorý e, vypočítal tie percentá produktov, ktoré ešte stále nie sú bezpečné a to je naozaj mm, e, to je naozaj znepokojivé. To percento nebezpečných hračiek alebo 40 e, ochranných prostriedkov pre zamestnancov to sa týka ochrany nášho tela, zdravia. A potom si musíme uvedomiť, aký veľký objem má elektronický obchod. A z toho vyplýva, že sú tu naozaj veľké rizika a je potrebné už urobiť určité kroky. A my sme sa teraz o to pokúsili a myslím si, že je to dobrý výsledok, o ktorom teraz diskutujeme. A takisto e, je dôležité nadefinovať hospodársky subjekt, ktorý bude e, garantom súladu produktov. To sú pozitívne výsledky, ale trošku som zatrpknutý, že sme sa k tomu nedopracovali skôr. V predchádzajúcom volebnom období sme prijali ambiciózny text tu v parlamente, ktorý sa týkal e, bezpečnosti výrobkov a rada zablokovala tento legislatívny návrh, pretože bol v rozpore s pravidlami Made in. Bohužiaľ, tento pokrok mohol nastať už v minulosti, ale dobre, teraz je to na budúcej komisii, aby implementovala vo všetkých štátoch to, čo teraz e, pripravujeme a čo schválime e, v nasledujúcich dňoch. Ďakujem. A tým sme vyčerpali zoznam rečníkov. Teraz e, je na rade spontánna rozpráva. Mám tu dve požiadavky pán Marias, ale nevidím ho. Pani Grappini dostane slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, komisa- pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Toto je legislatíva, ktorá mala prísť už dávno pretože e, potrebujeme e, rozvinutejší vnútorný trh, voľný pohyb tovarov a tak ďalej. Je to zásadná vec pre budúcnosť Európy a potrebujeme lepší dohľad nad trhom, pretože na európsky trh sa dostáva veľmi veľa dovozov. A my naše postupy musíme zharmonizovať. Ja vítam myšlienku, že by sme vytvorili európsku sieť, aby sme mali referenčné indikátory a štandardy kontrol ale nezabúdajme, že potrebujeme aj fyzické možnosti a kapacity, aby sme robili kontroly napríklad e, v colných bodoch e, na hraničných priechodoch. A napríklad tá colná infraštruktúra nie je ešte kompletná. Kým nebudeme mať e, colné nariadenie ukončené, bude to ťažké. Ale ja predpokladám, že v ďalšom volebnom období budeme schopní už uzavrieť tieto spisy. Ja hlasujem za túto iniciatívu a dúfam, pani komisárka, že toto nariadenie nebude, neostane iba na papieri, že to bude aj implementované v praxi. Ďakujem. A tým môžeme ukončiť spontánnu rozprávu. Ešte raz pani Bienkovská za komisiu. Ďakujem, pán predsedajúci, vážené poslanky, vážení poslanci. Ďakujeme za všetky príspevky. Najskôr sa chcem poďakovať e, za vaše nasadenie, s ktorým ste pracovali. Zajtra, keď sa bude hlasovať, vyšlete veľmi jasné posolstvo o našom postoji k bezpečnosti produktov na vnútornom trhu. Som presvedčená o tom, že táto dohoda je vyvážená, dobrá, pokrýva všetko, čo má pokrývať. Ako som už povedala, bude to predstavovať lepšiu spoluprácu e, medzi orgánmi dohľadu a colnými orgánmi. Bude možné sa adaptovať na to, aby sme riešili výzvy 21. storočia. A Samozrejme, chceme ukončiť náš balík pre tovary. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pripravovali hlasovanie. Ďakujem parlamentu, ale aj rumúnskému predsedníctvu za podporu a som presvedčená, že te, toto nariadenie predstavuje dôležitý krok e, smerom k skutočnému, skutočnému a silnému vnútornému trhu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Dante, e, pán spravodajca. Ďakujem, pán predsedajúci. E, na úvod mojej odpovede sa chcem poďakovať, pretože to som neurobil na úvod. Ďakujem tieňovým spravodajcom za spoluprácu počas celých mesiacov Ehm, bola, mm, bola to náročné nariadenie, museli sme riešiť veľa rôznych tém a bodov a ehm, spolupráca negociačného týmu bola vynikajúca a vynimočná. Ďakujem aj komisárke Bienkovskej a komisii celkovo, pretože v ťažkých okamihoch bolo potrebné spolupracovať a ehm, komisia sa snažila robiť sprostredkovateľa medzi nami a, a radou. Ďakujem aj rakúskému predsedníctvu, ktoré odštartovalo túto prácu a ďakujem aj rumúnskému predsedníctvu. No a na záver chcem povedať ešte dve veci. Poprvé, finančné zdroje. Toto nariadenie e, patrí k programu pre vnútorný trh, kde sme vložili finančné zdroje, ako povedala komisárka, ktoré majú dať, e, tak povediať, z nohy tomuto nariadeniu, aby teda nariadenie mohlo sa reálne implementovať. Dúfam, že v ďalšom volebnom období budú potvrdené tie zdroje, ktoré parlament vyčlenil eh, na to, aby naše plány sa zrealizovali, aby sme vytvorili efektívny dohľad nad trhom. Na to potrebujeme finančné zdroje naozaj. No a ešte ďalšia vec. Čo chceme dosiahnuť týmto nariadením? Chceme rovné zaobchádzanie medzi podnikmi, EÚ a e, podnikmi, ktoré operujú mimo EÚ. Často mimo európske podniky mali veľmi jednoduchý prístup, e, bez toho, aby museli dokazovať, či e, ich tovary, ktoré importujú na európsky trh, dodržiavajú bezpečnostné predpisy. Toto je veľmi dôležité pre ochranu vnútorného trhu a to isté patrí, e, platí aj pre podniky, ktoré predávajú na internete. Musí e, dodržiavať rovnaké podmienky ako klasické podniky, ktoré predávajú klasickými kanálmi. Pán predsedajúci, dohľad na trhom slúži na to, aby e, sme presadili, že všetky hospodárske subjekty budú rešpektovať zákony a normy ktoré sme vytvorili, aby sme chránili náš sociálny model a naše zdravie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tým končím rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalším bodom na programe je správa pani Kristel Schaldemose podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. A slovo dostane spravodajkyňa pani schaldemo ze 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. My, spotrebitelia, používame tieto sprostredkovateľské online služby, keď si napríklad e, rezervujeme hotelové izby, letenky alebo objednávame si eh, topánky alebo oblečenie na internete. My si na týchto platformách porovnávame ceny a tieto platformy nám vlastne otvárajú trh a pre predajcov slúžia na to isté. Eh, poskytujú im prístup na trh. Eh, ale regulácia takýchto platformiem zatiaľ neexistuje. Je to zatiaľ, dá sa povedať, divoký západ. Môžeme buď akceptovať tieto podmienky, alebo niekedy tie podmienky sú úplne neprehľadné a to naozaj neuspokojivá situácia a preto je potešiteľné, že sme sa teraz dokázali dohodnúť, že tu urobíme, e, vytvoríme e, nové úpravy pre transparentnosť a spravodlivosť, e, tak aby používateľia mali väčšiu istotu, keď budú používať online sprostredkovateľské služby. Ešte nie sme úplne v cieli, ale vytvorili sme aspoň určitý základ, e, tak aby tento trh podliehal väčšej regulácii. Zvyšuje sa miera transparentnosti a e, takisto sa snažíme naplniť požiadavku väčšej spravodlivosti, férovosti v oblasti týchto sprostredkovateľských služieb. Konkrétne sme presadili to, že keď e, bude používateľ využívať tieto služby, tak tie podmienky budú musieť byť oveľa férovejšie e, ako doteraz. My sme vypracovali celý zoznam, e, ktorý bude musieť byť súčasťou podmienok zmluv. Potom ako komerčný používateľ budem vedieť, čo pre mňa platí. Už sme veľa vecí presadili. Komisia napríklad povedala, že bude existovať lehota 15 dní, aby, a takisto e, bude možné e, vypovedať zmluvu, ak pravidlá nebudú dostatočne dobré. Máme tu ustanovenia o transparentnosti pre najrôznejšie situácie a takisto sme jasne povedali, aké parametre majú platiť pre rebríček, pre ranking. To je veľmi dôležité pre používateľov platformie. Musí byť im jasné, ako sa robí e, poradie. Čiže je to dôležité pre komerčných používateľov aj pre e, zákazníka. No a potom sme zlepšili aj podmienky vypovedania zmluvy a e, spolupráce so vyhľadávačmi. Keď budú tieto pravidlá presadzované, e, musí to byť efektívne. Členské štáty budú musieť implementovať a my vlastne musíme zabezpečiť, aby naozaj implementovali, inak nové pravidlá nám nebudú na nič. V prípade tejto legislatívy nesmieme nechať uplynúť príliš veľa času Máme tu dlhý zoznam požiadaviek, e, bodov, ktoré budú musieť byť revidované ešte. E, výhodou tohto návrhu je, že sa vnáša väčšia transparentnosť pre komerčných používateľov týchto online sprostredkovateľských služieb a takisto sú tu rovnejšie podmienky, spravodlivejšie podmienky pre všetkých. Spotrebitelia ktorí nakupujú služby a tovary na týchto platformách, budú mať väčšiu dôveru potom v kvalitu týchto tovarov. My stanovujeme zároveň aj globálne normy pre tieto platformy, preto táto práca je taká dôležitá. Ďakujem za kvalitnú spoluprácu a teším sa na rozpravu. Ďakujem a teraz e, za výbor Júri pán Dimech. Vážený pán predseda, skutočne je veľkou cťou mi, že môžem hovoriť v mene výboru Jury a chcem sa poďakovať všetkým kolegom, s ktorými som úzko spolupracoval. Takisto ďakujem aj komisii. Ako sme počuli, podniky sa spoliehajú teda na platformy, sú od nich závislé, takisto aj malé sú závislé od toho, aby vlastne oslovili spotrebiteľov. Preto potrebujeme férovejšie prostredie v oblasti biznis sféry. Ja som viedol e, konzultácie v Malte a počul som, ako Európa chce pomáhať turizmu, cestovnému ruchu. Tí, čo pracujú v oblasti cestovného ruchu, potrebujú väčší prístup k informáciám, k informáciám, ktoré sa vlastne zbierajú na týchto platformách. Naše biznis, naša biznis kancelária v Malte na Malte získala vlastne e, konkrétne informácie, pokiaľ je digitalizáciu a férovejšie podmienky v oblasti biznis sféry. Ja si myslím, že to, na čom sme pracovali, riešilo tieto otázky a takisto to ponúka aj viac a e, férovejších volieb pre spotrebiteľov, to znamená nielen to, čo sa ponúka veľkým podnikom. Ďakujem veľmi pekne a teraz v mene komisie dostane slovo pani komisárka. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, Predovšetkým by som sa chcela poďakovať Európskemu parlamentu, spravodajkyni pani Saldemóze, ako aj tieňovým spravodajcom za všetko vaše úsilie, za vaš ducha spolupráce na to, aby sa nám podarilo jednoduché v takomto krátkom čase mať výsledky. Parlament teda prispel v posilňovaní tohto textu nového nariadenia. Vaše pozmeňujúce návrhy prispievajú k tomu, aby sa vytvorilo férovejšie prostredie pre podniky v oblasti onlineových platformiem. Toto bude na prospech spotrebiteľov, ktorí využívajú tieto platformy. Budeme mať jasné pravidlá, budeme mať konkrétne prostredie, ktoré bude predvídateľnejšie. Takto sa posilní dôvera na oboch smeroch. Samozrejme, my chceme, aby tieto platformy sa ďalej inovovali a rozvíjali. Niektoré z týchto dodatočných úprav navrhované zo strany Európskeho parlamentu pomôžu viac ako miliónom malých a stredných podnikov, ktoré ponúkajú svoje tovary a služby prostredníctvom takýchto online platform na to, aby dosiahli spotrebiteľov. Chcela by som dopredu spomenúť systém využívania kde takisto parlament e, urobil zlepšenia. Bolo tu objasnenie, že tieto e, služby sprostredkovateľské sa nemôžu zbaviť svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o tie systémy, ktoré využívajú. Takisto sa chcem poďakovať za zavedenie zoznamu kontrahentných e, zmluvných podmienok, pokiaľ ide o vytvorenie dobrého, dobrých podmienok, pokiaľ ide o platformy a pokiaľ ide o užívateľov aby sa zamedzilo niektorým nekalým podmienkam. Takýmto spôsobom budeme mať silný nástroj v rukách. Viaceré z vašich návrhov prispievajú k plneniu nášho kľúčového cieľu na to, aby sa zvýšila transparentnosť, predovšetkým pokiaľ teda ide o otázku, tá je kľúčová, e, ide o klasifikáciu. Takže toto už bolo spomenuté aj zo strany spravodajcov, okrem teda týchto sprostredkovateľských služieb online tieto hľadače musia takisto dať k dispozícii informácie o všetkých e, info, druhoch tovarov, ktoré sa predávajú. Takisto sú tu opatrenia na to, aby sa riešili aj spory Napríklad platformy okrem tých najmenších by mali spustiť interný systém zaobchádzania so sťažnosťami a mali by využívať mediátorov v tom zmysle, aby tieto sťažnosti boli identifikované vopred, aby umožnili mimosúdne riešenie týchto sporov. Táto vyváženosť bere do úvahy aj očakávania podnikov. Tento finálny text posilnil úlohu členských štátov, pokiaľ ide o spúšťanie tohto nariadenia. Členské štáty by mali spustiť také opatrenia, aby zabezpečili implementáciu adekvátnu, účinnú a tieto štáty majú spolupracovať aj s nami, s komisiou na to, aby hodnotili dopad týchto nových pravidiel a zdieľali informácie, ktoré sú dôležité. Avšak je dôležité že povedať si, že naša práca tu nekončí. My sme vypracovali us- konkrétne usmernenia, ktoré majú vniesť väčšiu jasnosť do uplatňovania týchto pravidiel, ako majú fungovať tieto platformy. A budeme pracovať aj ďalej v spolupráci s priemyselnými odvetvami, pokiaľ ide o ďalšie e, e, ďalšie e, zlepšenia. Takže je veľmi dobré, že tu máme takéto, takéhoto konštruktívneho ducha, že sa prijal náš pôvodný návrh, pretože sa nastoluje skutočne vyváženosť a umožňuje to platformám, preto všetkým tým európskym, aby sa ďalej rozvíjali. Ide tu však iba o prvú etapu. My sa tešíme už na ďalšiu spoluprácu na jednej strane, pokiaľ ide o sledovanie týchto platformiem apelujem, teda chcela by som povedať, že naši nezávislí experti pripravujú teda predbežnú správu v priebehu tohto roka ale takisto sa teším aj na revíziu, tak ako sa s ňou počíta v rámci nariadenia. Bude sa tu robiť hĺbková kontrola po 18 mesiacoch vstupu do platnosti. Z našej strany skutočne počítame s vašou podporou na to, aby sme mohli v rámci tohto procesu pokračovať, ale takisto dúfam, že Európsky parlament schváli nariadenie v rámci hlasovania zajtra. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.

ktorí vo výbore itre podporili moju predstavu a blahoželám spravodajkyni pani schaldemose ako aj nášmu tieňovému spravodajcovi pánovi juvinovi. ďakujem veľmi pekne a teraz dostanú slovo rečníci za politické skupiny pán juvin nech sa páči máte minútu a pol. Vážený pán predseda, jeden z tých veľkých úspechov Európskej únie je samozrejme jednotný vnútorný trh. Napriek určitým mínusom uprednostňujem, aby malé a stredné podniky mohli predávať E, nielen Francúzom, ale aj ostatným občanom Európskej únie. Máme tu skutočne ďalšiu etapu, vytvárame jednotný vnútorný trh a to na digitálnej úrovni. A v rámci tohto nového digitálneho hospodárstva, kde nie sú pravidlá, dávame Európskej únii svoje vlastné pravidlá, aby sme netrpeli pod zahraničnou legislatívou, aby sme netrpeli pod uh, zákonmi veľkých hospodárstiev a chceme zabrániť platformám, aby oni uvalovali nejaké podmienky európskym podnikom, ktoré využívajú tieto služby a takisto aj tie vzťahy medzi platformami a členskými štátmi mali byť vyvážené tieto národné práva by boli nedostatočné, ak by Francúz napríklad zarezervoval izbu v hoteli v Taliansku prostredníctvom platformy, ktorá má svoje sídlo v, Talia- v Anglicku, pardon, v Írsku, aké právo sa tu uplatňuje? Talianské, írske alebo francúzske? Vidíme, že to nefunguje a že potrebujeme európske pravidlá. A to aj robíme, my chránime malé a stredné podniky, predovšetkým musíme im ponúknuť určitú ochranu a táto musí byť harmonizovaná a spoločná vo všetkých 27 štátov. Parlament ukázal, že je demokratickým nástrojom, že nie nepodláhol lobbystom ani žiadnym iným záujmom. Ja som mal skutočne čest, že som v dvoch mandátoch tu mohol pracovať, vážený pán predseda. Vo chvíli, keď opúšťam tento parlament, mám iba jedno veto, jedno slovo, ktoré chcem povedať. Uchránte túto prácu aj pre budúcnosť. Ďakujem pekne. Pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Šaldemóze. Chcem sa poďakovať e, e, SND a chcem odporučiť zajtra, aby sa tento výsledok podporil. Onlineové platformy ako napríklad platforma Booking alebo Apple Obchod alebo eDreams na cesty. Toto zohráva kľúčovú úlohu v digitalizovanom svete. Sila online platformiem však bohužiaľ oslabuje aj práva užívateľov, pokiaľ ide o tieto platformy. Toto nariadenie vnáša platformu do tohto vnáša e, transparentnosť do tohto procesu, e, zakážu sa nekalé postupy, budú tu primerané mechanizmy sťažnosti a takisto sa bude presadzovať efektívne právo. A takisto tu bude špecifické mm, observatórium, na základe ktorého e, budeme môcť kontrolovať tú situáciu. Myslím, že to je dobre pre malé a stredné podniky a takisto aj pre spotrebiteľov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 Za skupinu ALDE pani Charanzová 1,5 minúty. Madam Commissioner, the key to any business is... Kľúčom ku akémukoľvek podnikaniu je poctivosť a transparentnosť voči vašim spotrebiteľom, ale aj vaš, voči vašim podnikateľským partnerom. Toto naredenie zabezpečuje e, takéto potrebnú väčšiu transparentnosť, zatiaľ čo e, neuvaľuje e, nepotrebnú prílišnú reguláciu a online obchod je v budúcnosti našej ekonomiky ekonomiky a nemôžeme e, ničiť našich európskych hráčov e, a útočiť na medzinárodných. E, a cesta do pekla je dlažená dobrými úmyslami. A niektorí v tejto snemovne videli toto naredenie ako politický nástroj a spôsob, ako zmeniť e, politiku konkurencie prostredníctvom zadných vrát. A prosím, som rada, že e, nakoniec e, prevládol zdravý rozum a chcem poďakovať spravde knihy v e, tomto ohľade. Ona e, mala e, odvahu, aby vyhľadala dobrú a vyváženú dohodu v tomto boji proti takej, ktorá by mala negatívny dopad na našej ekonomike a digitálnom spoločnom trhu a preto ALDE podporí výsledok trialógu zajtra pri hlasovaní. A ja podporujem e, obe platformy aj obchodníkov, aby e, zavedli e, túto novú transparentnosť do čo najväčšej miery. Len prosím som príjmania najlepších postupov a výkonu samoregulácie môže tento trh byť spravodlivý pre všetkých. Ja myslím, že keď tieto platformy nevyužijú túto šancu, tak nedostanú ďalšiu. Ďakujem za zelených pani Reda jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. V zásade platformy sú výborná príležitosť pre eh, malé európske podniky, či už je to hm, človek, kto pracuje ako vývojár softveru alebo niekto, kto eh, predáva svoje vlastné výrobky, tak platformy umožňujú malým hráčom konkurovať eh, veľkým hráčom a dosiahnuť zákazníkov, na ktorých by nikdy nedosiahli ináč. A z tohoto dôvodu niektoré e, v európske veľké firmy chcú e, zväčšiť toto naradenia viac ako je potrebné, ale platformy sa stavajú problémy, keď e, sú tak veľké, že môžu diktovať nespravodlivé podmienky podnikateľským zákazníkom a my sme úspešne zabezpečili transparentnosť e, v e, prostredí e, podnikania platform a pani Skaldemoze zabezpečila, že to nebudú nadprava pre platformy a tiež, že to neohrozí malých hráčov, ktoré sú dôležité pre európske podniky a preto chcem sa všetkým poďakovať, ktorí Ehm, prispeli k tejto práce a som rada, že bol dosiahnutý takýto konsenzus v téme platformiem. Ďakujem a teraz dáme slovo pánovi Dantemu jednu minútu. Ďakujem, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ehm, táto správa chce e, nastoliť e, rovnováhu medzi platformami a 100 e, miliónmi podnikmi, ktoré sú často závislé od týchto platformiem. E, budeme mať vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o produkty a služby ponúkané na internete. Budeme mať viac informácií o parametroch, ktoré stanovujú e, miesto v rebríčku e, ponúkaného tovaru na webovej stránke, unilaterálne možnosti ukončenia zmluvy, podmienky zmluv a tak ďalej. Toto všetko priniesie výhody miliónom občanov, občanov aj podnikov. E, občania často chcú väčší výber a nižšie ceny a zároveň samozrejme chcú byť lepšie informovaní o ponuke, ktorá je im k dispozícii. Európsky parlament v posledných mesiacoch ukázal, že sa e, nepodriaduje záujmom internetových kolosov. E, nie, my sme napísali nové pravidlá, e, ktoré budú chrániť e, všetky e, subjekty a zmluvy už nebudú nikoho znevýhodnovať. Ďakujem, tým sme završili zoznam rečníkov. Nikto sa neprihlásil do rozpravy Keď ste aj. Teraz má slovo komisárka Gabriel v mene Európskej komisie. Ďakujem. Ešte raz sa chcem poďakovať členom Európskeho parlamentu za všetky komentáre a pripomienky. Chcem ešte raz za komisiu zdôrazniť, že sa veľmi tešíme dohode. Ako ste povedali, je to dobrá rovnováha medzi rôznymi politickými názormi a záujmami strán. Je to jasné posolstvo, jasný odkaz člen, e, e európskym občanom, že Európska únia je za transparentnosť a predvydateľnosť vo svete internetových platformiem. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Schaldemoze, ďakujem všetkým, ktorí prispeli, aby tento spis mohol urobiť väčší pokrok. No a vďaka našej spoločnej práci musíme ešte zdôrazniť, e, sme urobili dôležitý krok v prospech digitálneho jednotného trhu a priniesie to výhody celej únii aj občanom. Ďakujem komisárke a teraz dáme slovo s pravodajkyni pani Schaldemose na dve minúty. Øh, ďakujem za to, že ste mi opäť dali slovo a ďakujem za vaše pripomienky. som potešená, že tu máme vyvážený výsledok. Je to výborný príklad pre podniky a platformy a určite to bude prospešné pre našich spotrebiteľov. Keby sme tak dobre spolu nepracovali, tak by sme nemali taký dobrý výsledok. Takže ďakujeme rumunskému predsedníctvu. Mali sme mm, tvrdé, ale dobré vyjednávania a myslím, že e, sme napredovali úspešne. Ďakujem pekne za to, ďakujem komisii aj komisárke. Keby sme to nemali vaše príspevky, tak by sme nemali takýto výsledok. Ďakujem pekne a ukazuje sa, že keď sme otvorení príspevkom a spolupráci, tak môžeme urobiť niečo dobré pre naše podniky a spotrebiteľov, aby sme mali použiteľné online platformy v Európe. Som hrdá na výsledok. E, myslím, že to je len prvý krok a teším sa na um, pokračujúcu prácu uh, a uvidíme, čo uh, vyjde z toho pozorovacieho centra a môžeme uh, vďaka tomu um, vyslať uh, signál uh, z Európy um, do sveta, že je tu potreba takéto transparentnosti a spravodlivosti. Ďakujem, rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude zajtra. Ďalším bodom na programe je správa Daniel Dalton lepšie presadzovanie a modernizácia pravidel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pán Dalton, spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento balíček má posilniť práva spotrebiteľa v internetovom veku, nová ochrana, lepšia lepšie právomoci eh, spotrebiteľov, keď nakupujú. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom rumúnskému predsedníctvu a Európskej komisii za eh, intenzívnu prácu, eh, aby to ukončili pred európskymi voľbami. Mali sme narokovania naozaj iba 3 týždne, jediný trialóg. Bol to veľmi dlhý deň, ale po 10 hodinových rokovaniach sme sa dopracovali k dohode. Niektorí z vás asi vedia, že táto dohoda ešte bola predmetom ďalšej úpravy zo strany komisie. Um, záverečný text, pokiaľ ide o geokvalitu, uh, bol zlepšený, ale uh, zásady tu ostávajú. Uh, produkty s odlišnými normami nemôžu byť uvádzané na trh ako rovnaké. Nemôžeme už ďalej oslabovať dôveru spotrebiteľa. Viem, že niektorí kolegovia si myslia, že sme mali ísť ďalej, Um, na zajtrak sú k tomu predložené aj pozmeňovacie návrhy, ale poviem jasne, ak niektorý z týchto pozmeňovacích návrhov prejde, tak e, zlyhá celá dohoda, zrúti sa dohoda. Komisia už povedala, že dala všetko, čo mohla dať do kompromisu, takže bez toho nebude dohoda. Mm, to znamená, že nebudeme mať e, vôbec žiadne ustanovenia k dvojitej kvalite. A e, bohužiaľ situácia potom ostane nezmenená. E, občania budú nedalej e, zavádzaní dvojitou kvalitou, nebude možné zavádzať sankcie, nepomôže to ani výrobcom, ktorí naďalej budú podkopovaní e, nekalými konkurentmi. A takisto to nebude zodpovedať politickej realite bude to trvať potom ešte roky, kým vyriešime dvojitú kvalitu výrobkov. Ale tá dohoda, ktorú sme prijali, to je začiatok cesty. Poprvýkrát tento problém sa rieši a v nasledujúcich rokoch potom komisia bude musieť revidovať ešte, či sa urobil pokrok. Sú to konkrétne kroky smerom k pokroku. Nie sú to nerealistické pozmeňovacie návrhy. Pripomeňme si, že tento balík je ešte o ďalších veciach, nie len o dvojitej kvalite. Sú tu aj ďalšie e, veci ohľadom ochrany spotrebiteľa, ktoré už nemôžeme ďalej odkladať. V mnohých oblastiach sme urobili už pokroky, e, napríklad e, predávanie lístkov na športové zápasy alebo rôzne vystúpenia umelcov za rôzne e, ceny toto, toto sa teraz zastaví, toto bolo v Spojenom kráľovstve už zakázané, je to podvod na všetkých a je dobre, že sme to mohli zakázať aj tu. Takisto sme zaviez, zaviedli požiadavky, aby sa zlepšila kvalita hodnotení na internete alebo pravidlá pre zľavňovanie tovarov. Všetko e, v prospech e, spotrebiteľa. V internetovom veku by sme mali dôverovať aj informovanému spotrebiteľovi e, svet online obsahuje veľa informácií a pre spotrebiteľa, ale tie informácie musia byť práve, aby boli užitočné. E, teraz spotrebitelia budú vedieť, ktoré informácie sú spoľahlivé a na základe tých si vyberú produkt, ktorý hľadajú. Ja dúfam, že nás e, podporia komisia a rada, aby sme budovali e, lepšie povedomie spotrebiteľa. Aplikácia pre európske práva spotrebiteľa uľahčí orientovanie sa v informáciách a takisto ale aj uľahčí prístup k postupom na vznášanie sťažnosti Eh, je tu aj dôležité právo pre spotrebiteľa právo na odstúpenie od zmluvy. Ak príjmeme túto dohodu zajtra, tak potom eh, môžeme sa pochváliť tým, že práca trvala iba niečo viac ako rok od pôvodného návrhu komisie. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na kompromise, ďakujem sekretariatu IMKO, ďakujem všetkým útvarom za eh, intenzívnu prácu. Tieto pravidlá naozaj priniesú niečo nové v živote spotrebiteľa. Neodkladajme to teda už ani o deň. Príjmime zajtra tento návrh. Ďakujem a teraz v mene komisie pani Jourova, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky, chcela by som sa poďakovať pánovi Daltonovi, spravodajcovi, ako aj deňovým spravodajcom a výboru IMCO za ich prácu, ktorá umožnila rýchlu dohodu v tejto veľmi dôležitej téme je to skutočne nad rámec toho návrhu komisie a to vo viacerých ohľadoch. Chcela by som sa poďakovať parlamentu za skutočne silný tlak, pokiaľ ide o ochranu práv spotrebiteľov, pokiaľ ide o digitálne trhy. Ale na dôvažok táto smernica bude posilňovať aj vymožiteľnosť práv spotrebiteľov, pretože my navrhujeme harmonizované sankcie, spotrebiteľské úrady a kontrolné úrady budú môcť identifikovať tie podniky, ktoré poškodzujú spotrebiteľ, lebo viacerých členských štátov budú tu sankcie až do výšky 4 ich obratu celoročného. Obete budú mať možnosť žiadať od, odškodnenie od podnikov, ako napríklad ukončenie kontraktu zmluvy alebo kompenzácia újmy. Toto takisto zjednoduší aj mimosúdne, ale aj súdne riešenia sporov. Nová smernica takisto zavedie celú paletu nových opatrení, a to by sme sa vyhli zavádzaniu spotrebiteľov online a zlepšili takisto aj online novú transparentnosť. My zakazujeme e, nekalé hry, a takisto žiadame, aby to boli jasné označenia sponzorov, sponzoringu, keď sa to vyžuje napríklad pokiaľ ide o ranking tovarov vo podnikoch. Takisto sa to nebude e, ďalej klamať spotrebiteľov a takisto potrebujeme jasné naznačenie toho, že aj keď spotrebiteľ súhlasil s nejakým kontraktom, zmluvou, ktorá neobsahovala peniaze, má jednoducho svoje práva. Pokiaľ ide o dvojakú kvalitu, ja viem, že viacerí ľudia tu v parlamente bojovali skutočne za toto a to celé roky toto pomohlo skutočne upriamiť viac pozornosti na tento problém a, zosúľať, a dať to teda na program politický a preto som skutočne pyšná, že komisia v novej dohode pre spotrebiteľov po prvýkrát navrhla legislatívne ustanovenie v tejto otázke v takom zmysle, aby dvojaké zaobchádzanie k spotrebiteľom v Európskej únii bolo zamedzené a aby nové pravidlá boli rovnakým spôsobom aby bolo rovnaké zloženie mm, potravín v celej Európskej únii. Toto bola veľmi citlivá otázka v rámci rokovaní a tento text, ktorý tu teraz máme na stole, je istým kompromisom, ktorý sa dosiahol na úrovni rokovaní parlamentu a rady po tom, a súhlasím v tomto zmysle s pánom Daltonom, po skutočne veľmi vážnych, ale konštruktívnych rozhovoroch. My chceme, aby súkromný sektor sa zhostil svojich zodpovedností, aby ukončil dvojakú kvalitu. Je teraz úplne jasné, že nemôžu klamať, pokiaľ ide o kvalitu a predávať pod rovnakým označením tovary, ktoré majú jednoducho zjavne odlišné zloženie. A toto je veľký krok smerom dopredu. Ja sa teším, že vlastne už teraz pod tlakom ktorý sme na nich uvalili, viacerí výrobcovia upravili svoje recepty na to, aby mali jednotný recept celej Európskej únie. Ďalšie kroky, ktoré sme urobili, ako napríklad navrhnutie oznom, omnibus a ďalšie veci v tejto oblasti, viem, že podniky, viaceré podniky chcú eliminovať tieto rozdielnosti a toto pomáha. Pomáhajú takisto aj permanentné kontroly a testy a toto prináša skutočne veľké množstvo produktov, ktoré boli pod vodom a tieto musia zmiznúť z nášho trhu. Očakávam preto, že výrobcovia skončia takéto rozlišovanie medzi štátmi. Tí, ktorí budú takto pokračovať, musia mať oprávnené dôvody na to, aby takto pokračovali. Takíto obchodníci by mali byť jednoducho v pozícii, aby preukázali tieto legitímne potreby. Preto mm, vychádzame z toho, že e, robenie čiernych zoznamov jednoducho nie je dobrým riešením. Hlavným mechanizmom tejto smernice je ustanovený v článku 6, nie v e, anexe, teda v prílohe, kde sa hovorí o tých čiernych zoznamoch, ale myslím si, že to je veľmi efektívne. Tento e, článok 6 je využívaný ako právny základ zo strany národných úradov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Napríklad talianský štát, talianský štát napríklad bojoval proti Ryanairu a Vizeru v tom zmysle, že zavázal spotrebiteľov hľadne skutočnej ceny e, lístkov, leteniek. Mm, orgány, ktoré chránia spotrebiteľov, e, skutočne môžu riešiť na základe tohto článku viaceré otázky. Máme tu napríklad e, veľké, 5 veľkých podnikov, ktoré požičiavajú auta, ktoré nepreukázali celkom jasne a a neinformovali spotrebiteľov. Takéto kontroly budú jednoducho aj v budúcnosti prebiehať, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu. Komisia naďalej bude monitorovať implementáciu tohto ustanovenia a budeme pokračovať v našom úsilí na to, aby sme zlepšovali kapacity členských štátov. Aj tento rok navrhujeme milión eur pokiaľ ide o granty v oblasti spotrebiteľských programov. Ďalej, vďaka pilotnému projektu zo strany Európskeho parlamentu budeme implementovať 1,2 milióna e, grantov, pokiaľ ide o asociácie spotrebiteľov, na to, aby tieto jednoducho mohli rozvinúť svoje kapacity. Máme tu takisto revíznu doložku v tomto texte obsiahnutú a my sa zavezujeme, že vyhodnotíme túto situáciu dva roky po vstúpení do platnosti tejto smernice na to, aby sme zistili, že či musíme pristúpiť k nejakým prísnejším e, formám riešení. Vážení poslanci, poslanky, nechcela by som skutočne vyjadriť úprimnú nádej, že táto smernica e, zmodernizuje a lepšie bude chrániť a zabezpečovať práv spotrebiteľov, čo sa to zajtra podporí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz budeme pokračovať a v mene politických skupín za EPP teraz dostane slovo pani Tuna Hohenstein. Nech sa páči. Vážená pani komisárka, vážený pán predseda, máme tu dobré riešenia, eh, ktoré majú chrániť spotrebiteľov, ale neriešia sa tu hlavné veci. Rozličná kvalita výrobkov, E, pokiaľ ide o pokiaľ ide o výnimky. Ako... Máme tu otvorený e, zoznam e, odvodených výnimkov, takže napríklad Almet, ktorý som kúpil v Kel, a to, ten sa vyrába z tvarhu a je ten istý, e, ktorý som si kúpila e, v Polsku, tak e, je iná. Kúpila som si tiež Filadelfiu a tá ktorá je e, predávaná v e, Krakove, e, má stabilizátor 410 a to tá, ktorá sa predáva v Kelly, nemá tento stabilizátor. A človek, ktorý vyzerá rovnako, ten kúpený v Krakove má 0,1% broskyňovej šťavy a tá, ktorá je kúpená tu v Kelly, má 50 krát viac z toho. A preto, kolegy, kolegovia, som podpísal návrh, pozrieme sa, ktorý výhradne zakazuje e, takýchto praktík, pretože v Európskej únie nemáme e, horších a lepších potrebiteľov a e, trh musí byť spravodlivý pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SND dostane slovo pani Gebhardt. Vážený pán predseda, musím úprimne povedať, že pokiaľ ide o tento balíček opatrení, o ktorom tu budeme zajtra hlasovať, Máme tu skutočne viaceré dobré návrhy a je tu skutočne veľké zlepšenie pre spotrebiteľov, občanov, občanky Európskej únie. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za dobrú prácu, ale aj pani komisárke, ako aj predsedníckej krajine, ktorí skutočne spolupôsobili na tom, aby sa to presadilo. V rámci týchto pozitívnych opatrení sa musíme pozrieť predovšetkým na transparentnosť modernizácie platformiem. Tam sme takisto zobrali do úvahy to, že sú tu aj takéto služby, pokiaľ ide o také údaje alebo pokiaľ ide o také služby, ktoré sú v raji zadarmo, že tam jednoducho budú takisto pravidlá, ktoré budú mať spotrebitelia a tieto budú chránené. Takisto potrebujeme lepšiu právnu pomoc pre spotrebiteľov a spotrebiteľky. Je to tam obsiahnuté. Takisto sme zaviedli aj to, čo v týchto oblastiach doposiaľ nebolo obsiahnuté. Sú tu sankcie, pokiaľ ide o prípady porušovania, pokiaľ ide o predpisy Európskej únie, okrem iného porušovania ochrany pravidel ochrany spotrebiteľov, tam budú sankcie na úrovni 4 celoročného obratu.